zákona tak, aby jednoznačne na európskom území platilo eh, európske právo predseda. Ďakujem pekne. Takže sa nám, teším sa, že sa nám podarilo dokončiť toto do 11. večer. Chcel by som poďakovať kolegom za disciplínu. Chcel by som poďakovať všetkým pracovníkom parlamentu, tlmočníkom. Um, chcel by som poďakovať aj za účasť na dnešnom zasadnutí. Dnes teda sa zajtra bude pokračovať od 9. do 14. a potom 15. do 17. a e, program rokovania je na dis- dispozícii na web stránke parlamentu. Týmto ukončujem schôdzu. Dobrú noc.